I hope that everybody has kissed everybody. Dúfam, že každý sa s každým rozlúčil, tak môžeme pokračovať. To the votes. E, k vysvetľovaniu hlasovania. Mr. Mamikins. Slovo má pán Mamikins. Dear colleagues, we already kolegovia, už sme pri vysvetľovaní hlasovania a musíme si byť schopní kolegové vypočuť. deci pentru recomandare doamna Sandra Kalniete, acordul global de parteneriat și co- eh, spoločná dohoda o spolupráci s Vietnamom. Eh, pán Mamikins, máte slovo. Eh, Ďakujem veľmi pekne. Rád by som povedal, že história a Európy ukazuje, že potrebujeme zmeniť rôzne dohody e, v súvislosti s rozširovaním. V tomto